sa bude hlasovať o predmetných správach o, na obed. Prosím o vaše pochopenie za vyhlásenie dvojminútovej prestávky z technických dôvodov. Takže uvidíme sa o dva minúty. Ďakujem, eh, vážení eh, kolegovia, za eh, vašu trpezlivosť. Tie technicky, technické problémy sú už vyriešené. Ďalším, ďalšou témou na našom programe je spoločná rozpráva bilaterálnej ochranné doložky a stabilizačné mechanizmy v súvislosti s banánmi. Takže správa Bernda Langeho, to je vlastne e, vykonávanie bilaterálnej ochrany doložky. A potom, e, potom pán e, Leichtfried a tamto bude vykonávať bilaterálnej ochrannej doložky EU Stredná Amerika a prvý rečník EU Kolumbia Peru. Začíname pánom Langem. Dankeschön, Herr Vorsitzender, Herr Kommissar. Ďakujem za slovo, pán predsedajúci, vážený pán komisár, dámy a páni. Teší ma, že ste sa dostavili, že môžeme o tejto veci hovoriť a zjavne e, e, e, celé plenárne zasadnutie nemá záujem o túto tému, ale aspoň niekoľký z vás Myslím si, že tieto bilaterálne ochranné doložky predstavujú určité záchranné siete, ktoré E, istým spôsobom súvisia s Lisabonskou zmluvou, ale zároveň táto zmluva vnáša e, ešte e, určité neistoty, nejasnosti, čo s tým súvisí a kto o čom rozhoduje. Takže to zrel čas na to, aby sme určité veci integrovali tak ako sú v zmluve, tak ako sú v rozhodnutí rady No a e, došlo teda k určitým e, prešľapom pri tejto integrácii, preto je dobré to, že pri vytváraní e, tejto bezpečnostnej záchrannej siete v prípade Kolumbie a Peru venujeme tým dohodám, dohodám zväčšiu, zväčšujú pozornosť Veď my kladieme e, požiadavky na Kolumbiu a Peru a musíme sa pozrieť aj do vlastných radov, ako to vyzerá z našej strany, aké záväzky príjmame. Musíme si uvedomiť, že tento, táto záchranná sieť musí byť koncipovaná tak, aby bola prakticky realizovateľná. Vieme, že takéto e, nedostatky sa prejavovali v minulosti. Chceme mať E, taký mechanizmus, ktorý, ktorý je funkčný a aby nezapadal prachom, aby sa dal e, v praxi využívať. Pán komisár, chcel by som poukázať na 5 bodov, 5 dvoližitých bodov, ktoré sa týkajú kritérií pri, e, tak povediať, zhádzaní takej záchrannej siete, poskytovaní takejto siete Treba zohľadňovať e, trhové aspekty, ale treba zohľadňovať aj sociálne aspekty e, pokiaľ e, sa nedodržiavajú sociálne kritériá, dumping môže spôsobiť zhoršenie sociálnej situácie. No a preto e, by sme e, e, mali na to myslieť aj práve v kontexte tých krajín, s ktorými sa obchaduje v súvislosti s banánmi. Po druhé, ak hovoríme o Lisabonskej zmluve, tak musíme si bytosne uvedomiť úlohu Európskeho parlamentu. My, rovnako ako ostatné európske inštitúcie, by sme e, mali byť tými, ktorí sú za e, podrobnejšie preskúmanie a prehodnotenie tejto veci. Po tretie, ak hovoríme o transparentnosti, e, tak musíme zároveň to chápať ako potrebu zaangažovať vo väčšej miere občianskú spoločnosť a musíme aj do istej miere inštitucionalizovať vzťah s Kolumbiou a Peru. Potrebujeme vyššiu mieru transparentnosti. Pán komisár, e, e, vy hovoríte často o tých ochranných klauzulách v prípade Korea, ale aj v tomto prípade treba mať monitorovanie a reporting ale opomenuli ste článok 11 dohody s Koreou, kde sa hovorí o správe, hodnotiacej správe, eh, a, a ktorú je potrebné predkladať. No a piatým bodom je je vlastne zabezpečenie určitých istôt pre dodávateľov banánov na strane EÚ. Ďalším eh, rečníkom je pán Jörg Leichfried. Opäť e, máte 3 minúty. Ak hovoríme o Strednej Amerike, tak vlastne narážame na obdobné otázky ako v prípade Peru a Kolumbie. E, v mnohom by som mohol zopakovať slova e, predrečníka, preto môžem byť stručnejší, nebudem veci opakovať táto diskusia sa točí okolo dvoch aspektov. Poprvé technický aspekt a aspekt, ktorý je širšie koncipovaný technickým odborným aspektom, je toto. E, ochranná e, doložka by mala e, európskych producentov pri otvorení európskeho trhu chrániť pred neprimeranou konkurenciou Snažili sme sa koncipovať ochrannú doložku tak, aby bola funkčná, realizovateľná, ale zároveň, aby podporovala lepšie fungovanie voľného obchodu. Existujú rôzne, e, e, prístupové, e, rôzne prístupy k tejto problematike, ale napriek rozdielnosti postojov sa nám podarilo dopracovať nejakému spoločnému výsledku. Ten druhý aspekt má trošku filozofický rozmer. A tu sa natiska tá základná otázka, či obchodná politika by mala byť len čisto komerčná, obchodná, alebo mala by mať aj akýsi ďalší rozmer. No a e, toto je otázka pretrvávajúca pri koncipovaní ochrannej doložky. Musíme si uvedomiť, že ochranná doložka predstavuje len jednu malú zložku tej celkovej dohody so Strednou Amerikou. Ochranná klauzula musí predstavovať čosi viac ako len obchodnú doložku. Musí sa usilovať aj vplývať na ďalšie aspekty, ľudské práva, sociálne, sociálne štandardy, potom sú to ekologické otázky, otázky. E, existujú určité právne názory týkajúce sa toho, že také niečo e, nepatrí e, do vienka ochrannej doložky. Ja si, to, ja si myslím, že je to naopak. Ja si myslím, že to patrí do tejto ochrannej doložky. Ako, ako povedal e, predrečník, ide predsa, predsa aj o to, aby sme chránili európske e, e, pracovné miesta, sociálne štandardy, ktoré sme dosiahli. A toto sú aj veci, ktoré treba zlepšovať v partnerských krajinách. Sociálny štandard, dodržiavanie ľudských práv a pracovných miest. A keď viem, že nie všetci so mnou tu súhlasia, ale otázka znie, do akej miery by sme mali tieto aspekty vnášať do našich obchodných vzťahov s e, inými štátmi. E, e, máme možnosť ovplyvňovať vlády týchto partnerských štátov tým, že budeme istým vzorom pre nich. A sú rôzne názory, ako ďaleko sa dá zájsť. Myslím si, že e, e, je reálny kompromis na papieri, funkčný kompromis a bolo by. A preto si myslím, že by bolo rozumné podporiť toto znenie ochrannej doložky v zajtrajšom hlasovaní. A ešte raz zdôrazňujem, pri tých ochranných doložkách ide o, o aj ďalšie rozmery a zároveň si uvedomiť, že ochranná doložka je len jedno zrnko z celkovej dohody. Ďakujem a teraz za komisiu má slovo pán komisár de Gucht. Thank you, uh, Mr. President. Ďakujem pekne, pán predseda, vážení kolegovia. Ďakujem pánu Langemu a pánu Leichfriedovi, správodajcom, za vykonal prácu. Chcem vám poďakovať za možnosť vyjasniť ešte tie dosiaľ nevyjasnené veci ohľadne prijatia bilaterálnej ochrannej doložky a stabilizačného mechanizmu e, v dohode o obchode medzi EÚ, Kolumbiou, Peru a Strednou Amerikou. Dohody sa podpísali v júni a parlament sa k ním vyjadrí v konaní súhlasu, teda postupom súhlasu. Ale než vysvetlím podrobnosti, dovolte, aby som ešte raz zdôraznil dôležitosť týchto dohod pre EÚ a krajiny spomínanej Južnej a Strednej Ameriky. Tieto dohody zásadným spôsobom premenia vzťahy medzi EÚ a spomínanými krajinami. Z obchodného hľadiska sa majú ďaká týmto dohodám otvoriť trhy pre napríklad nové investície, obchod a tak ďalej. Budú tam výrazné úľavy na cla, ktoré zlepšia tok produktov a ďalej tam budú obchodné pravidlá, ktoré budú predvídateľné a veľmi presné a ktoré navyše v mnohých prípadoch pôjdu zachádzajú ešte ďalej, než vyžaduje tá dohoda, než je zakotvené v dohode, než vyžaduje Svetová obchodná akadémia. Tak, organizácia. Takže ten rámec eh, obchodovania teraz bude predvídateľný, veľmi stabilný a budú sa oň môcť oprieť podnikatelia a obchodníci z EÚ a z krajiny Strednej Ameriky, Kolumbie, Peru a ťažiť z nich. Okrem toho obchodného toku dovolte, aby som pripomenul, že tieto dohody obsahujú aj ustanovenia ohľadne ochrany ľudských práv, ochrany životného prostredia, sociálnych práv a tak ďalej. Konkrétne otázka prijatia mm, bilaterálnej ochrannej doložky. Cieľom tohoto, týchto pravidel je vytvoriť takú bezpečnostnú sieť a vytvoriť bezpečné prostredie pre dohody. Tie ochranné doložky potrebujeme a komisia víta princípy, ktoré spravodajcovia prijali pri vytváraní pozmeňovacích návrhov, to znamená čo v maximálnej možnej miere e, rešpektovať a napodobňovať model Korea. Dohodli sme sa na tom, že tie vykonávacie doložky nesmú ísť proti e, záväzkom, ktoré máme v ustanoveniach tejto dohody a Svetovej obchodnej organizácie. Je dôležité nestratiť z očí cieľ. Táto parlamentná dohoda, e, parlamentná rozpráva je veľmi dôležitá. Je treba znovu otvoriť otázky, ktoré sme už riešili, ako napríklad upraviť tieto dohody aj vzhľadom k ľudským právom a ochrane životnej prostredia. K viete, v tých dohodách sa to už riešia v rozhodnutí z júna 2000. 10. Parlament upozornil na to, že aj Kolumbia aj Peru musia pripraviť cestovnú mapu v týchto oblastiach. Komisia to vzala na vedomie a pracujeme s oboma krajinami na tejto téme. Ďalej, môjim osobným prianím je rada, aby sme v, tým, v tom trialógu kvalitne spolupracovali a aby parlament po splnení všetkých podmienok mohol túto správu nakoniec schváliť. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pán Mato Ardover z Polnohospodárskeho výboru. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, pán komisár. Ak vidíme z toho, že dohody s Kolumbiou, Peru a Strednou Amerikou škodia európskym výrobcom banánov a hlavne tým na Kanárskych ostrovoch, a čo sa týka ekonomických kompenzácií, tak môžeme len dúfať, že niečo vôbec dosiahneme. Ale ak si vezmeme toto ako naše východisko, tak myslím, že môžeme e, byť spokojní s tými dohodami a s, tými, s tou bilaterálnou ochranou doložkou, ktorá rieši veľmi veľa našich problematických miest a rieši otázku dovozu banánov do EÚ. Budeme mať výročnú správu o používaní tejto ochrannej noložky, kde zhodnotíme ich dopad na európskych výrobcov. Všetko sú to, je to pozitívny vývoj, že samozrejme títo výrobcovia banánov sú vo veľmi e, exponovaných miestach, pomerne ďaleko, aj regionálne a im treba pomôcť, čo sa týmto deje. Ďakujeme pekne. Za EPP vystúpi pán Zalba Bigedaj. Schválenie eh, pozmeňovacích návrhov, eh, ktoré sa týkajú eh, ochrannej klauzuly banánov a ich prijatie je zásadný krok, čo sa týka uzavretých dohod. Sú to kľúčové dohody pre EÚ tieto klauzuly e, s e, veľmi pozitívnymi krokmi pre Kolumbiu um, je veľmi dôležitý, e, keďže podporujeme Strednú Ameriku. Tento text by mal byť posledným, um, poslednou tehličkou, aby sme dostávali túto budovu. Um, výrobcovia sa prispôsobujú eh, voľnému trhu a zároveň azijské krajiny podpisujú eh, dohody o voľnom obchode s americkými krajinami a v prípade Kolumbie ani Peru nemôžeme prijať, aby najväčšia eh, obchodná mocnosť na svete, čiže EÚ, Eh, strácala pôdu pod nohami. Ďakujem. Ďakujem. Eh, pán kolega, teraz v mene SAD, teda socialistov, pán Sústa. Ďakujem, pán predseda. Vážený eh, pán komisár, vážení kolegovia, rokovania s Kolumbiou a Peru a so Strednou Amerikou, o ktoré sa týka mechanizmu stability a ochrannej doložky, sa týkalo mnohých z nás, aj z výboru INTA. Sme za pozmeňovacie návrhy, pretože zaručujú rovnováhu medzi jednotlivými požiadavkami. Pritom zohľadňujeme komunitárny záujem a medzinárodný obchod je nástroj pre rast. Tento nástroj sa zakladá na, aj na rešpektovanie ľudských práv a ekologických hľadísk naši poľnohospodári, e, tí, ktorí sa nachádzajú na e, hraniciach EÚ, e, sú chránení. Aj keď toto je obmedzené v čase, myslíme si, že to je dostatočné, aby, te, aby toto ochraňovalo náš systém. A zatiaľ na to, aby sme podporili vývoz, preto budeme hlasovať za. Ďakujem. Ďakujem kolegám. Teraz má slovo ALDE e, pani Katrin Birder. Thank you, Mr. President. When is a hot potato not a hot potato? Ďakujem. E, kedy, keď hovoríme o, o voľnom obchode EÚ s komunitou Ameriky, tak e, tu vždy hovoríme o ľudských právach a o banánoch. E, mali by sme e, dovoliť podnikom, európskym výrobcom, e, aby sa prispôsobili zvýšenej konkurencii. Máme smernicu, máme nariadenie, ktoré toto reguluje, teda Peru, Kolumbia, Stredná Amerika, ale máme dlhú a trpú skúsenosť s týmto bojom v oblasti banánov. Čiže e, moja skupina bude hlasovať proti týmto pozmeňovacím návrhom, ktoré e, toto obmedzujú na, teda obmedzujú na automatické kvóty. Čiže e, komisia by mala obmedziť aj banány z Kostariky, ale čo sa týka európskych výrobcov, tak tam by mali dostať kompenzácie. E, komisia by nemala mať biankošek, ale Mali by sme dať silnejší hlas občianskej spoločnosti a parlamentu, aby e, komisia bola sledovaná a obyčajní občania boli rešpektovaní počas celého procesu. Teraz e, v mene zelených pani Keller. Ďakujem. V Kolumbii, Peru aj v Strednej Euró- Ameriky sú veľké problémy s ľudskými právami a my ako poslanci Európskeho parlamentu predtým nemôžeme zatvárať oči prípad Kolumbie a Peru, tá cestovná mapa pre ľudské práva, ktoré parlament požaduje, budeme ju podrobne skúmať, keď ju vytvorí. Musí byť naozaj záväzná, musí mať konkrétny obsah a musia tam byť aj konkrétne výsledky, napríklad bezpečný návrat tých, ktorí boli vyhnaní. A samozrejme ešte musí byť k dispozícii a predložená ešte predtým, než budeme hlasovať o bilaterálnej ochrannej doložky. Myslíme si, že je treba požadovať nielen o otázky ľudských práv, ale ochranu životného prostredia, okrem bilaterálnej ochrannej doložky, inak to bude bezcené. A aj celé nariadenie bude bezcené. EÚ musí robiť ešte viac, preto aby sme mali e, na pamäti aj vplyv pre miestnych občanov. Preto je treba odhadnúť dopad, e, aké účinky to bude mať nielen na obchod, ale aj na ľudské práva. Ďaká. Ďakujem pekne, vážená kolegyňa. Pán Omar Ží. Ďakujem, pán predseda, vážený pán komisár. Ja e, Nedelám optimizmus tých, ktorí sa nazdávajú, že za ochranná klauzula stačí na to, aby ochraňovali e, pestovanie banánov v EÚ. Tak to nie je. E, toto nie je ochrana tu ide iba o to, aby sme ochránili tie dohody, ktoré ani komisia, ani signatárske krajiny nie sú pripravené zmeniť. Viete, že e, to už pripomenula aj kolegyňa, tieto dohody poškodia pestovanie banánov v regiónoch, ktoré sa nachádzajú na hraniciach EÚ pretože e, tie klauzuly sú skôr virtuálne a my uh, tu máme istú ilúziu ochrany napriek e, týchto klauzulám e, je pestovanie bananov vydané na pospas tvrdej konkurencii Strednej Ameriky a liberalizácie voľného obchodu. To chce Európska komisia, čiže e, Chcem, aby kolegovia hlasovali za pozmeňovacie návrhy, ktoré som predložil a ktoré minimálne, och, aspoň minimálne ochraňujú pestovaniteľov banánov v tých najzdelenejších regiónoch EÚ. Pán kolega, príjmete eh, modrú eh, kartu. Nech sa páči, máte slovo, pán Leichtfried. Ďakujem pekne, pán kolega. Pán predseda, beriem vážne, čo hovoríte, aj keď sa samozrejme neustále snažím vytiahnuť z toho vždy to najlepšie, hlavne ak ide o sociálne podmienky, o ochrany európskych pracovných miest, ale aj pracovných miest v partnerských krajinách. A preto moja otázka znie, aké by mali byť konkrétne body, ktoré ešte musíme dostať, aby sme mohli súhlasiť s touto bilaterálnou ochranou doložkou. Ďakujem za vašu otázku. A myslím si, že, a to je podstata pozmeňovacích návrhov, ktoré som predložil a ktorý e, neprijal výbor INTA, o ktorých sa bude hlasovať zajtra, je tu problém, ktorý sa týka spustenia týchto ochranných klauzul. E, príliš veľa priestoru tu je ponechané na ohodnotenie a e, toto je aj názor časti výboru pre poľnohospodárstvo. A takisto si to myslia aj profesionálni zo sektoru pestovania banánov. A myslím si, že na to, aby sa aplikovali tieto ochranné klauzuly, tam sme mali zaviesť troška záväznejšie kritériá. Toto je prvý bod. A druhý bod e, sa týka toho, e, že um, tieto dohody nie sú výhodné. Aj to je problém. Ďakujem pekne. Minútu má teraz pani Andres Barea. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Obchodná dohoda s Kolumbiou, Peru a Strednou Amerikou je veľmi dôležitá a tá bilaterálna ochrana doložka spolu s pozmeňovacími návrhmi by mala celú dohodu zlepšiť. Podali sme pozmeňovacie návrhy s cieľom zabezpečiť, aby sme mali stabilizačný mechanizmus, ochranný mechanizmus tak pre európskych výrobcov, ako výrobcov v našich partnerských krajinách. Potrebujeme ochraňovať tie naše odlahlé oblasti, keďže tam je väčšinou monokultúra. A to, aký vplyv by to malo na pracovné miesto v, Nemec- e, v Španielsku 10 tisíc pracovných miest, ktoré by priamo tým boli zasiahnuté 35 tisíc nepriamo, pretože banány z Kanárskych ostrovov sú veľmi špecifické a sú aj veľmi užitočné s konkrétnym kulinárskym a špeciálnym použitím. Obchod je dôležitý pre rozvoj a to sa píše aj v dohode s Kolumbiou, Peru a Strednou Amerikou, ale obchod znamená aj udržateľnosť, znamená to aj ochranu pracovných miest a ochranu pracovnoprávnych vzťahov. Nech sa páči, pán Tyrolien. No, ďakujem, pán predseda, vážení kolegovia. Chcem poďakovať spravodajcom za odvenenú prácu na tejto téme. Um, mali sme tu základný návrh komisie a tam sa vôbec nespomínali najzdelenejšie regióny, vôbec sa nehovorilo konkurencie e, krajín z Ameriky, ďalej žiadne aplikovanie mechanizmu stabilizácie, Ďalej, e, tam sa vôbec nehovorilo o sociálnych a ekologických normách, čiže dostali sme sa naozaj ďaleko od toho počiatočného návrhu a preto je veľmi dôležité, aby e, zajtrašie hlasovanie potvrdilo e, tie výdobytky, ktoré sme tu vlastne dosiahli. Napriek tomu to nestačí, pretože vieme, že práh aplikovania týchto dvoch nariadení sú také vysoké, že ten mechanizmus sa v podstate nedá aplikovať. A okrem toho komisia by mala stanoviť ďalšiu finančnú obalku, aby podporila konkurencieschopnosť a pestovanie banánov v EÚ, pretože tu ide o zamestnanecké miesta v EÚ. E, musíme zohľadniť nezamestnanosť, ktorá tu e, rastie. Ďakujem. Ďakujem, kolega. Nechcem zobudzať nejaké e, spiace medvede, ale fakt je ten, že v rámci spontánnej rozpravy nemám žiadnych e, e, prihlásených rečníkov. Takže už nemáte šancu to zvrátiť a dávam slovo pánovi Dekuchtovi. Ďakujem za slovo. Ja by som chcel poukázať na e, veľmi dôležitý aspekt týkajúci sa všetkých tých, ktorí priložili ruku k dielu. E, patrí im pochvala. E, ja by som chcel zareagovať na otázky adresovanému mne, aj keď nie všetky sa priamo týkali ochrannej doložky hovorili vlastne o cestnej mape v oblasti ľudských práv, ekológie, ktoré ktoré v, vo svojej jun, vo svojom júnovom uznesení z júna tohto roka adresovali Kolumbii a Peru. Pokiaľ mám aktuálne informácie, tak Kolumbia e, e, predložila určité informácie e, nové pánovi Ladavidovi a takisto aj pánovi Langemu a tieto informácie poukazuje na to, že plnia svoje záväzky a plnohodnotná správa týkajúca sa Kolumbii by mala byť k dispozícii oktobra. A pokiaľ viem, tak aj zastupca Kolumbia by mal prezentovať pane Longovi e, svoje plány. Máme menej informácií o hľadom Peru, aj keď s nimi udržiavame e, pravidelné kontakty. Pokiaľ e, sa nemilím, aj EP je v kontakte, kontakte s E, so, e, s predstaviteľmi Peru, ak nejak inak, tak prostredníctvom spravodajcu. Čo sa týka banánového stabilizačného mechanizmu, Chcel by som sa aj k tejto téme, k tejto téme vyjadriť. Tie najvzdelenejšie okrajové miesta EÚ sú často zanedbávané z tohto hľadiska, preto vlastne koncipujeme špecifické podmienky, aby sme chránili e, ich e, osobitú situáciu. Máme teda takéto osobité mechanizmy, ktoré sa osvedčili v minulosti a verím, že e, v tomto budeme pokračovať naďalej osobitá ochranná dosložka pre tie najzdelenejšie oblasti bude platiť aj po uplynutí prechodného obdobia. To znamená aj po ukončení špeciálneho banánového stabilizačného mechanizmu. A domnievam sa, sa osvedčila taká prax, e, e, kde komisia má určitý manevrovací priestor. E, e, existujú určité e, substitučné režimy, o týchto sa hovorilo aj v rozprave. Týka sa to nielen banánov, Vieme, že aj niektoré členské štáty prezentujú svoje požiadavky aktuálne je to tak v prípade Francúzska. Napríklad Francúzsko žiada o monitorovanie exportov eh, motorových vozidiel z Korei do Európy. To je tiež eh, problematika tej ochrannej doložky. My teraz tomu venujeme pozornosť, vyšetrujeme to a až po zvážení všetkých prvkov príjmeme rozhodnutie v súvislosti s ochranou doložkov v tejto veci. Takže berieme e, to na zreteľ so všetkou vážnosťou. Snažíme sa e, hájiť záujmy EÚ, ale zároveň aj záujmy tých najzdelenejších oblastí EÚ. A bez skrupulí e, chceme postupovať v tejto otázke. A ak dovolíte, ešte niečo k prístupu k e, fondu pre prispôsobenie sa dôsledkom globalizácie. Výsledok e, rokovaní VTO e, má byť riešený práve e, v tejto súvislosti chcem pripomenúť to, že komisia predložila návrh týkajúce sa tohto fondu na e, prispôsobenie sa globalizačným dopadom a mm, zainteresované strany sa podielajú na e, tejto téme. Takisto mm, sa zohľadňujú aj dopady karátení taríf v rámci dohody o importe banánov, <laughs> pretože vlastne tá vznikla v roku 2006. A musím povedať, že tuto nastal výrazný pohyb a asi by bolo politicky veľmi ťažké obhájiť e, pretrvávanie tej výšky podpory producentov banánov, tak ako, mu, ako tomu bolo doposiaľ. Musím povedať, že najväčšiu, e, najväčšie objemy podpor e, v rámci podporných mechanizmov získali získavajú práve producenti bananov v tých najvzdialnejších oblastiach. Hovoríme o 279 miliónoch e, e, eur ročne. A e, týmto sa opäť dotýkame aj tej dohody obchodí medzi EÚ a Kolumbiou a Peru. Myslím si, že toto všetko treba mať na zreteli. Takže ešte raz udelujeme slovo pánovi Langemu na dve minúty. Je to pán spravodajca. Ďakujem za slovo, vážení kolegovia, vážený pán komisár. Počas nasledujúcich 4 mesiacov máme pred sebou eh, hrbu práce na základe e, e, hlasovania parlamentu budeme ďalej rozpracovávať tú pracovnú e, mapu týkajúce sa dodržiavania ľudský, ľudských práv, sociálnych štandardov, pracovných miest v Kolumbii a Peru. A chceme mať tú záchrannú sieť a táto, táto úloha, pre ktorou stojíme, vôbec nie je ľahká. Pán komisár, prosím, aby ste podporili toto naše snaženie ak hovoríme o tej cestnej mape konkrétne. Predovšetkým mám na mysli účasť vlády Peru. E, myslím si, že tam, e, tam si zatiaľ plne neuvedomujú, nakoľko vážne sú naše úmysly, úmysly parlamentu a e, skutočne je potrebné, aby či Peru alebo Kolumbia predložila urychlenie svoju cestnú mapu, ako chce riešiť E, e, tie výzvy. No a e, skutočne v trialógu budeme preberať ochranu, ochra, mechanizmus ochrannej doložky, aby sme to mohli pretaviť do praktických krokov čo najskôr. Čiže sklobiť tú ochranu doložku a cestovné mapy a to zvládnuť aj časovo tak, aby sme mohli to odhlasovať v novembri, aby sme teda to už konečne uzavreli a to v zájme občanov EÚ, ale aj občanov Kolumbie a Peru. Ďakujem. Ďakujem pekne, vážený kolega. A ďalší e, opäť na dve minúty, pán spravodajca, pán Leichtfried. Ďakujem za slovo. Skutočne táto práca si vyžiadala určitý čas, ale chcel by som venovať temer celé dve minúty tomu, aby som sa poďakoval kolegom a kolegyňam za dobrú spolupráce, za prejavený záujem, za eh, pomocnú ruku eh, sekretariátu a eh, takisto aj za veľkú zaangažovanosť celého môjho týmu v mojej kancelárii. Myslím si, že všetko, čo bolo treba povedať, dnes už bolo tu odznelo. Ďakujem pekne. Chcem sa vám poďakovať všetkým tým, ktorí sa zúčastnili tejto nočnej seansy a chcem sa poďakovať aj tlmočníckému týmu, takisto aj e, celému administratívnemu zboru. Prajem vám dobrú e, noc. Týmto e, ukončujem dnešnú rozpravu a tešíme sa opäť na vás zajtra ráno, kedy budeme pokračovať v rozprave. Ďakujem.